annoncé. Mais j'attends que... Madame le Président. Pani predsednička, dámy a páni, dobrý deň. Otváram naše zasadnutie. Začnem takým malým oznámením. Včera naše zhromaždenie sa rozhodlo, že zapíše na program schôdze